Ďakujem. S vašim dovolením budem hovoriť eh, svojim rodným jazykom po maďarsky. pokiaľ ide o toto vyhlásenie Rady a Komisie o Demokratickej republike Kongo, odovzdávam slovo eh, prvej rečničke pani eh, Malström. Köszönöm szépen. Vážený pán komisár, ja budem hovoriť po švedsky. Vážení poslanci, švedské predsedníctvo pripisuje veľký význam diskusii o veľmi problematickej situácii v Demokratickej republike Kongo, porušovaní ľudských práv a nárast e, sexuálneho e, a rodovo motivovaného násilia. Tá situácia v krajine je popísaná v tejto novej správe OSN. E, v krajine pôsobí viacero ozbraných síl a skupín, ktoré sú podporované veľmi silnými sieťami E, tu by som chcela poukázať na dlhodobú zaangažovanosť Európskej únie v Demokratskej republike Kongo. Európska únia sa už po dlhý čas snaží e, zachovať a obnoviť miera stabilitu v krajine a som si istá, že e, pani komisárka k tomu určite niečo bude chcieť povedať. Pokiaľ ide o um, európsku, európskeho osobitného e, vyslanca, tento bol v regióne vymenovaný už v roku 1992. Pôsobia tu rôzne nástroje, operácia Artemis, potom je tu operácia zameraná na bezpečnosť eh, volieb v roku 2006, EUSEC zameraný na reformu eh, armády aj eh, na reformu policie. Diplomatické vzťahy s Kongom a s Rwandou boli opätovne nadviazané, čo treba len privítať väčšina ozbrojených skupín na východe krajiny v roku 2008 a 2009 podpísali dohody o prímerí, ktoré treba teraz realizovať. Avšak polo, situácia je stále nestabilná. Mnoho ozbrojených skupín na východe sa neintegruje do armády a stále panuje atmosféra nevedomosti. Už e, pokračujú opatrenia proti ozbrojeným skupinám, hlavne proti FDR, e, FDLR a North Liberation Army, ktoré sú zodpovedné za mnohé utrpenia a obete na životoch. Východná časť krajiny je ešte stále časťou, eh, kde sa nerešpektujú ľudské a základné práva, eh, vraždí sa tam, uplatňuje sa sexuálne násilie, eh, znásilnenia, nuž a napriek politike nulovej tolerancie, ktorú stanovil prezident Kapila, sa to stále pokračuje. Nelegálna ťažba je stále veľkým problémom. A ťažba súrovín sa musí dostať pod štátnu kontrolu a to tak, aby sa zabránilo finančnej podpore nelegálnych ozbrojených skupín. Nás tiež znepokojuje znepokojuje situácia ohľadne na regionálnych volieb sú tam stále, nedostatočné princípy kontroly. No a s ohľadom na množstvo veľkých problémov, rada prijala veľmi prísne stanovisko ohľadne porušovania medzinárodného práva a základných práv v Severnom Kivu a Južnom Kivu. Zdôrazňujeme, že vláda Konskej ľudovej republiky bez výnimky e, musí dbať na to, aby e, vinníci sa dostali pred súd. Európska únia naďalej chce prispievať k stabilite a mieru a rozvoja obyvateľov krajiny. No a v tejto súvislosti je reforma bezpečnostného sektora nevyhnutná na stabilizáciu krajiny. Všetci aktéry, aj konžské orgány, sa musia snažiť, aby prioritou ostávali spoločné záujmy aj naďalej, e, sa musíme starať o e, zlepšenie regionálnych e, vzťahov, prepojení a to zlepšením partnerstva krajín v regióne. Už vážení poslanci Európskeho parlamentu, ja vás môžem uistiť, že Rada Európskej únie bude pokračovať vo svojej angažovanosti v Kongu nás veľmi znepokojuje a máme veľké obavy z budúcnosti krajiny. My sa aj naďalej budeme e, angažovať v krajine, budeme e, mať jasné, e, zaujímať jasné stanoviska k porušovaniu ľudských práv a základných práv. Sme vďační za konštruktívnu a dôležitú úlohu Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. No a teraz dostáva slovo komisár pán Karol de Gucht na, za mene komisie. Vážený pán predseda, dámy a páni, asi pred rokom eh, vojska z SNDP obsadili a toto vyvolalo veľké starosti u kongolskej vlády a takisto u medzinárodného spoločenstva a odtedy sa robí všetko, aby sme sa vyhli tomu najhoršiemu. Koldolská vláda, SNDP a ďalšie sa úsilia, usilujú zmierniť eh, násilie v tejto republike. To všetko sa stalo aj preto, že veľmi dlho problémy existovali a neriešili sa. A teraz je veľmi dôležité nájsť riešenie, aby sa vyhlo tomu najhoršiemu. Medzinárodné spoločenstvo a Európska únia e, musia hľadať spôsob, ako ochrániť túto krajinu Nedávna správa OSN konštatuje, že situácia je zdrvujúca a nemožno ju naďalej mlčky ignorovať. Je dôležité, aby sa problémy riešili a hľadali dlhodobé riešenia. To vyžaduje spoluprácu všetkých, predovšetkým spoluprácu kongolskej vláde, síl OSN a celého medzinárodného spoločenstva, kde významnú lohu musí zohrávať Európska únia. Diplomatické kroky e, medzi Ruandou a SDN musia takisto napomáhať riešeniu, mierovému riešeniu aby sa vytvorila mierová spolupráca medzi týmito dvoma krajinami. Sme iba na začiatku veľmi dlhej cesty, ktorá bude ťažká a trnistá. Táto otázka je skutočne veľmi komplikovaná nelegálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana menšít a takisto uh, veľké územia, kde nie je možné zabezpečiť kontrolu. Toto všetko je súčasťou veľkých problémov. RDSA musí riešiť e, požiadavky, ktoré sú často neakceptovateľné. je potrebné ako prvý krok hľadať akýkoľvek kompromis a bojovať proti násiliu voči ľudskosti, ktoré prebiehajú týchto dňoch aktívna integrácia SNDB a RDAEF e nie je možná. Existuje paralelné velenie, nie je tu nejaká disciplína, takže nie je možné situáciu liešiť vojenské operácie nie sú cielené a správne riadené. Všetky tieto faktory spôsobujú, že situácia môže byť čoskoro ešte váženia a čoskoro bude nezvládnutelná. Humanitárna kríza sa zvyšuje takisto porušovanie ľudských práv, obrovské násilie, krutosti voči ľudskosti. Toto všetko konštatuje správa OSN a Human Rights správa Organizácie pre ľudské práva. Je potrebné ďalej hľadať riešenie, ale nie za akúkoľvek cenu. V každom prípade treba minimalizovať e, dôsledky na nevinnom obyvateľstve. Je potrebné zabezpečiť ochranu obyvateľstva. Toto je tá najdôležitejšia úloha. Operácie musia byť jasné a jednoznačné. zapojenie Moniku je katastrofálne. Nedávne udalosti ukazujú, že toto nebolo správne riešenie. Je dôležité, aby finančná a hospodárska politika bola zameraná takisto na zvyšovanie možnosti riešenia Kongolské obyvateľstvo je hlavnou obeťou všetkých týchto nedorozumení. Preto to vyžaduje odhodlanosť, odhodlanosť e, medzinárodného spoločenstva, odzbrojenie týchto vojno, vojenských skupín a ruánska, ruánske a kongolské orgány musia prejaviť jasnozrivosť. Veľkou časťou problémov Veľká časť problémov spočíva práve v RDSL. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá 23. marca, musí byť e, uplatňovaná. To je nevyhnutná podmienka pre stabilizáciu úloha medzinárodného spoločenstva až potom sa ukáže ako užitočná. Už viac ako 20 rokov existujú určité normy pre RDLS a tie treba prehodnotiť. Niektoré prvky sú kľúčivé kľúčové. Predovšetkým konsolidácia situácia. V roku 2011 budú voľby. Je potrebné naďalej podporovať inštitúcie a politické sily. Treba viesť dialog s opozíciou a vytvoriť skutočný otvorený politický systém. Druhým Druhom druhou nevyhnutnou požiadavkou je správne riadenie. A to vyžaduje politickú vôľu. Parlament hovoril aj o otázke beztrestnosti. Je to otázka predovšetkým politická. Problémom je, že nič sa nedá riešiť izolovanie. Je potrebné rozvinúť bezpečnosti systém. Tieto výzvy sú také závažné, že je potrebné na ich riešiť dlhodobo. Predovšetkým sexuálne násilie musí byť zvládnuté a odstránené. treba vyhlásiť e, toleranciu nula voči takémuto správaniu. Urobilo sa už niečo. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité, aby naďalej sa pracovalo na zvyšovaní spolupráce medzi miestnymi silami a komisiou. Je potrebné skonsolidovať demokratický systém a venovať sa správnemu riadeniu. Takýmuto, takýmto spôsobom môžeme vytvárať partnerstvo s, tým, s touto krajinou. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Karol de Gucht. No a teraz sa v mene politických skupín dávam slovo najskôr pánovi Filipovi Kačmarekovi na 1,5 minúty vážená, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. A takmer všet, každý novinár, ktorý je spravodajcom o Afrike, si pripomína Jozefa Konráda, pretože oni sa koncentrujú na negatívne aspekty. Snažia sa Avšak Kongo by mohlo byť normálnou krajinou. A všetci hovoria o Kongu. Avšak to by mohol byť normálny štát, pretože takéto štáty v Afrike existujú. Deti chodia do školy, sexualita je spojená s láskou a nie len s násilím. A kľúčové otázky e, v Kongu e, sú dôležité pre vládu rozum alebo logika nemôže ostávať bokom. Školy v Kongu sú prázdne a panuje tam násilie. Ja som bol účastníkom pozorovateľskej misie v roku 2006 a veľmi dobre sa pamätám, že všetci opakovali, že v tejto krajine sa uskutočnili demokratické voľby, ale my sme boli prečasne optimistickí. Prečo sa to stalo? Prečo a tieto voľby v Polsku neviedli k zlepšeniu životnej úrovne. Ja si myslím, že to je otázka predovšetkým peňazí. Pani ministerka a pán komisár o tom tiež hovorili, takže e, nelegálne používanie surovín, prírodných zdrojov na nákup zbraní. To len urychluje vývoj. Keď chceme nájsť východisko z tohto kruhu, musíme proti tomu vystupovať. Ďakujem pekne. Teraz Michael Cashman. Ďakujem pekne. Ja pán komisár za e, vaše vyjadrenie. Plne s vami súhlasím, že nemôžeme sa e, tak povedať vykašľať na Konskú demokratickú republiku, pretože vakum už teraz tam existuje a to je vakum v oblasti politickej vôle vyriešiť tento problém, e, či už z hľadiska medzinárodného zájmu alebo právneho štátu. Aká je realita? Od roku 1998 tento konflikt uh, uh, znamenal, že viac ako 5 miliónov ľudí e, zomrelo a priamo alebo nepriamo až 45 tisíc mŕtvych e, zomiera každý mesiac je e, okolo 1,5 milióna ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy e, v rámci krajiny a mnohí z nich, e, alebo väčšina z nich Eh, je vystavených násiliu a my chceme vystupovať za tých, ktorí nemôžu vystupovať sami za seba. Eh, roz, rozličné eh, gengy v rámci Konskej demokratickej republiky znásilňujú ženy, nutia ich do prostitúcie a tak ďalej. Pričom týmto sexuálnym násilím netrpia iba ženy a devčatá, ale aj muži a chlapci Rôzne uznesenia sa prijímajú, ale teraz je konečne čas na to, aby sme my na medzinárodnej úrovni požiadali a trvali na ukončení týchto hrozných e, nešťastí. Ďakujem pekne, pán Kašman. Ďalej vystúpi e, pán Louis Michel, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, e, vážení kolegovia. Ako iste viete, venoval som vždy veľkú pozornosť tomu, čo sa deje v tejto oblasti nedávne zblíženie e, medzi RADS a Ruandou e, vyzeralo slubne, ale nakoniec sa ukázalo, že napriek dohode 23. marca. Situácia naďalej vyvoláva veľké znepokojenie. Kým kým sa RDLF e, nedostane e, mimo pôsobnosti, nebude možné zabezpečiť mier tejto oblasti. Je potrebné odrezať týchto ex- extrémistov, pretože obeťov sú občania. Toto riziko sa dalo predvídať. Dobre povedal pán komisár, že od samého začiatku bolo treba zvážiť schopnosti Mniku a skutočne čeliť všetkým provokáciám. Samozrejme, v súčasnosti voláme po lepšej koordinácii, ale je veľmi ťažké jasne posúdiť úlohu mnik, pretože nemôžeme v žiadnom prípade mnik diabolizovať, pretože to by vyvolalo ešte väčšie problémy. Samozrejme, vojnový stav nemôže v nejakom prípade ospravedlniť správanie, ktoré tam konštatujeme je potrebné, aby kongolské orgány rešpektovali základné ľudské práva, tak ako to odznelo viackrát. E, súdny systém e, e, vytvára bezpresnosť a je potrebné, aby členské štáty Európskej únie takisto pomáhali pri vytvorení správneho sústného systému a urobili z Konga skutočný právny štát, pretože v súčasnosti tam právo neexistuje. Michel Ur. Ďakujem pekne, pán Michel. Ďalej vystúpi pani Duran. Vážený pán komisár, pani predsedníčka, situácia, ktorú ste opísali, je mimoriadne znepokojivá a napriek 20 e, tisícom vojakom Moniku situácia sa nezlepšila. Niekoľko prípadov skutočného násilia, ktoré pokračuje. Boli tu kongolské ženy, ktoré hovorili o ak Naozaj táto situácia je mimoriadne eh, škandalózna je veľmi nebezpečné diskredibilizovať Menik a hovoriť, že iba Menik je zodpovedný za túto strašnú situáciu. Ehm, nejde o to, aby sme teraz revidovali mandát e, Meniku. My by sme mali hovoriť o nových e, iniciatívach a, a dosiahnuť, aby kongolské orgány sami pracovali na tom, aby sa tieto násilnosti odstránili. Musíme bojovať predovšetkým proti bestrednosti za sexuálne násilia. A takisto treba e, vytvárať čím skôr kasárne pre vojakov. To takisto veľmi pomôže zlepšiť situáciu e, e, je v každom prípade blahoželám, že sa zaoberáme touto témou. Je mi veľmi ľúto, že nebolo možné vytváriť konkrétne sily a zabrániť tejto situácii, ale teraz musíme reagovať. Talán elfelejtettem mondani, hogy egy perce van. Asszonyom a felszólalás. Ďakujem veľmi pekne. No už mali ste len minútu ale dá sa na viac času. No a pani Lúzi má tiež len jednu minútu. Vo e, žiadnej e, inej krajine ako v Kongu zatiaľ v rámci európskej obrannej a bezpečnostnej politiky nebolo viac zákrokov. A stále sa tu platí otázka, koho bezpečnosť sa chráni, či občianske spoločnosti alebo civilného obyvateľstva, žien a detí. Aj misia EU MONUC nezabránila tomu, že tisícky ľudí sa stali obeťami násilia, znásilnení a množstvo z nich bolo vyhnaných zo svojich domov, domovov. Tie krutosti, na ktorých sa podielajú aj ochranné jednotky, jednotky eh, Ale čo sa ochraňuje v Kongu? Eh, eh, humanitárnosť, alebo sa podporuje režim, ktorý v roku 2003 až 2006 podpísal 160 zmluv s medzinárodnými ťažobnými organizáciami, z ktorých ani jednu medzinárodné MVOčky neoznačili ako prospešnú pre obyvateľstvo. Kabila prijal určité zmeny Avšak táto zmena kurzu um, bola odložená s nárastom uh, vojnových konfliktov. A ja sa pýtam, prečo uh, tí uh, prečo panuje podozrenie, že vedúci predstavitelia FPLR sa zdržujú v Nemecku. A preto žiadam o podporu našich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou, ďalším rečníkom je pán András Balce jedna 1,5 minúty. Vážený pán predseda, tie mnohé obete vraždy a vyhnania, vyhna, vyhnania z domovov, to nemôže byť výsledok najväčšieho nasadenia Európskej e, ozbrojené misie. Začalo to pred mnohými rokmi a neprinieslo veľké výsledky. Milície alebo partizanské jednotky stále terorizujú občanov embarga doteraz nemajú žiadny úspech. Oni jednoducho zmenia stranu a nepravosti konajú v uniformách, v uniformách končských vojakov. Rozvojové projekty a voľby sa síce uskutočnili, a to je len čiastočný úspech prepojenie demokratických síl na o, o, oslobodenie Rwandy proti FDLR sa nepodarilo. Avšak vojnu to neukončilo. Len sa stále menia v vojnové fronty. No a keď sa obvinenia misie OSN ukážu ako pravdivé, a tak vždy sa objavia ďalšie problémy. Nemôžeme predsa misiou mierovou misiou sem prispievať k násiliu. Misia v Kongu sa nemôže stať nejakým európskym Vietnamom. Potrebujeme harmonizovanú politiku EÚ, ale predovšetkým v Európe a nie v Afrike, kde etnické fronty sú stále nevyjasnené. Európska únia podľa môjho názoru musí v krízových regiónoch sa sústreďovať na riešenie vlastných problémov, a to či už na Balkáne alebo na Kaukaze. A preto si myslím, že africký mandát Európskej únie by za určitých podmienok mal e, byť ukončený. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Melcer a ďalším rečníkom je pán Mičel, nech sa páči. Situácia v Konskej demokratickej republike je katastrofálna a dopad konfliktu na ľudí je takisto strašný, to všetci dobre vieme. Ale sú tu isté dôležité body, ktoré treba zdôrazniť a takisto aj v uznesení by mali byť spomenuté. Musíme si pamätať, že násilie v tejto krajine, podobne ako mnohé konflikty podobného charakteru, častokrát vyplýva z chamtivosti, ale takisto vyplýva e, aj z chudoby. Boj o teritorium, e, boj o zdroje, boj o politiku, to všetko vychádza z nedostatku. Pokiaľ v tejto krajine by bola vyššia e, prosperita, e, väčší zmysel života, tak aj dôvody zabíjať by boli nižšie. To je výzva pre nás ako parlament. Musíme takto zabezpečiť, že akákoľvek, e, akákoľvek vojenská prítomnosť v zahraničnej krajine je riešená takým spôsobom, aby obmedzovala násilie a nie. Naopak musíme konať proti beztrestnosti a nie v prospech beztrestnosti. Pokiaľ sa ukazuje, že naše misie ne, ne, nekonajú v tomto zmysle, tak treba ich aktivity prehodnotiť. Posledný bod ukazuje sa, alebo história ukazuje, že v takýchto konfliktoch, ako napríklad teraz v Konskej demokratickej republike, e, sa problémy dajú vyriešiť iba formou dialogu. E, teraz e, po Lisabonskej zmluve máme diplomatickú službu dispozícii a v rámci nej musí Európska únia aktívnejším spôsobom zohrávať svoju úlohu na celosvetovej scéne a podporovať mier. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej, 1,5 minúty, pani Kretu. Ďakujem pekne, ako už tu zaznelo, milióny ľudí zomreli počas eh, vojenských operácií na východnej, eh, vo východnej časti Konskej demokratickej republiky. A takéto správy eh, sa stavajú čoraz banálnejšími, keďže násilie je také časté v krajine. Obeťami násilia sú ženy, deti, občania alebo civili, ktorí ochraňujú ľudské práva, takisto aj novinári. Kríza sa každý deň zhoršuje a situácia v krajine už eh, vlastne ani neumožňuje, aby humanitárne organizácie zasahovali. Len v prvej časti tohto mesiaca eh, došlo k prípadom, k tisíckam prípadov eh, sexuálneho násilia a znásilňovania, oveľa viac ako tomu bolo v minulých rokoch. Plus je tu samozrejme chudoba, hlad, čo všetko sú veci, ktoré sa týkajú miliónov ľudí. Zodpovední za tieto činy sú aj rebeli, aj armáda a bohužiaľ ukazuje sa, že do veľkej miery aj jednotky OSN v Kongu ktoré tolerujú vážne prípady nedodržiavania ľudských práv. Preto si myslím, že OSN by e, malo sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom e, ich e, jednotky splňajú zmysel svojej misie. Takisto treba bojovať proti obchodovaniu so, so zlatom a s diamantami každý rok sa z, Kongu, eh, z Konga dostane 37 eh, ilegálne vyvezených eh, tón zlata a to iba k, tejto, k, tomuto, jamu, k tomuto javu prispieva. Ďalej, Sofín, nech sa páči. Ja som si vypočula príspev kolega Melcera, ktorý bohužiaľ už odišiel a on povedal, že situácia mm, mm, vyzerá mm, skutočne beznádejne a máme sa sústrediť na vlastných susedov. Nož a keď a, eh, sme si vypočuli jeho príspevok tiež, a, eh, mohol by vzniknúť eh, dojem, že je lepšie vzdať sa. Nuž nedávno bola na návšteve tu ženská skupina z Konga a treba si skutočne povedať, ako sa môžeme pozrieť týmto ľuďom do očí, keď skončíme, len si príjmeme svoje uznesenie a tým skončíme. Tým sme si od, vybavili svoju prácu. Ja si spomínam na tieto ženy, na tú ich beznadenú situáciu a na to, ako im povedať, že ich necháme na pospas vlastnému osudu. To sa nedá. Už no, v uzneseniach je množstvo dobrých odsekov, dobrých pasáží a ja som za to, aby sme aktívne prispievali k riešeniu. Často sa hovorí o sexuálnom násilí, o znásilneniach. A to sú pojmy, ktoré, keď sa pozrieme na skutočnosť a na reálnu situáciu, nestačia vôbec. Ale ženy hovoria, že sa zachádza oveľa ďalej. Neutočí sa len na jednu osobu, nie je to individuálne násilie, ale je to cieľená agresia na celé spoločenstva. Nejedná sa len o opatrenia o koniec bez stretnosti, Nejedná sa len o nejaké konkrétne veci, ktoré však nie sú len tak, až také konkrétne. Treba spraviť to, o čom, sa, o čom, sme, už, o čom sme už hovorili a, a treba byť aj a solidárni s obeťami. Nemôžeme ich nechať na pospoť vlastnému osudu. Treba uznať našu morálnu povinnosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na 1,5 minúty pán Christian Preda. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult în momentul actual care coincide de altfel cu cel în care Organizácia Ďakujem pekne. Momentálne práve aj OSN pripravuje e, svoje vyhlásenie e, k predĺženiu mandátu MONUK a práve teraz je vhodný moment na to, aby sme si eh, sa zamysleli nad rešpektovaním medzinárodných eh, dohovorov v uliciach eh, tejto krajiny, pretože situácia sa každým dňom zhoršuje. A takto dokazujú aj skúsenosti z operácií, ktoré sa vykonávajú vďaka impulzom samotného moruk. Samotný Eh, vojenský úspech nestačí vtedy, keď humanitárne náklady alebo humanitárne náklady, eh, eh, cena, ktorú za to musíme zaplatiť, je príliš vysoká. A to sa premieta v tom, akým spôsobom trpí civilné obyvateľstvo v tejto krajine. Momentálne si treba uvedomiť, že v Konskej demokratickej republiky, republike nie sú dodržiavané ľudské práva, je tam vážna humanitárna kríza a e, keďže je tu situácia beztrestnosti, tak to je vlastne iba výzva, aby e, ľudia svoje zločiny e, znovu a znovu opakovali. Európsky parlament musí konať silnejšie, intenzívnejšie proti takýmto násilným skutkom vrátane sexuálneho charakteru, tých, ktoré majú sexuálny charakter a takisto aj a takisto aj proti pošliepavaniu ľudských práv. Treba skončiť s touto kultúrou bez Bez Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Janes Barnuevo Garcia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja, respektíve kolegovia už hovorili o tej veľmi tragickej situácii, e, v ktorej žije Konská demokratická republika, hovorili o miliónoch mŕtvych, o znásilnení, o zneužívaní e, civilného obyvateľstva. Hovorilo sa tu takisto o mm, aktivitách MONUK a Európskej komisie na, terito, e, na tomto území, ale už menej sa hovorilo možno o potrebe kontrolovať ilegálny tok e, diamantov, e, zlata a ďalších nerastných surovín e, do zvyšku sveta, kedy sa prostredníctvom všelijakých nelegálnych, ale respektíve už legálnych podnikov aktivít vlastne prepierajú zisky z takejto špinavej činnosti. To je teda otázka na pani Ashton. Teraz, keď máme Lisabonskú zmluvu v platnosti, máme tu podporu 27 členských štátov, parlament by mohol koordinovať celý program, celú akciu, ktorá by zabraňovala tomu, aby e, tieto peniaze e, išli tým ľuďom, ktorí v skutočnosti e, vyvolávajú túto, toto násilie, toto znásilňovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom na 1,5 minúty je pani Delvo. Ďakujem, pán predseda Áno, situácia je urgentná, to hovorí Európska únia aj medzinárodné spoločenstvo. Pokiaľ ide o poslednú správu, ktorá hovorí o veľkom násilí na um, civilnom obyvateľstve, predovšetkým na ženách, podľa mňa toto vyžaduje okamžitú odpoveď, predovšetkým zameraných e, na ochranu civilného obyvateľstva treba dohodu z 23. marca prehodnotiť. Už dlhé roky mimovládne organizácie, aj kongolské občianská spoločnosť e, upozorňovala na toto nebezpečenstvo a teraz vidíme, že násilie prebieha v úplnej eh, beztresnosti. Eh, je dôležité vyzvať kongolské orgány, aby eh, skoncovali s touto beztresnosťou. Tolerancia nula. Medzinárodný trestný tribunál by mal vyniesť prvé rozsudky nad sexuálnym násilím, ktoré tu prebieha a treba do toho zapojiť všetkých zodpovedných. Toto musí prebiehať paralelne s vytváraním normálnych demokratických štruktúr ochrany žien a detí, ktorých e, nevinnosť je často obetav, obetovaná. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prejdeme spontánnej časti našej e, rozpravy bez oznamu rečníkov. 8 osôb prejavilo záujem. Máme 8 minút, ale len keď každý dodrží e, časový limit jednej minúty. Takže budú môcť prehovoriť všetci, ak sa budú e, držať limitu. Pani Stifler ako prvá. Áno, humanitárna situácia v Kongu je najhoršia vo východnej časti. Tam je situácia katastrofálna. Civilné obyvateľstvo žije v katastrofálnych podmienkach. E, Ruanské, kongolské a ďalšie vojska e, pôsobujú masakre, dopúšťajú sa násilia a stáva sa to každodennosťou pre civilné obyvateľstvo. Veľmi často zasahujú aj proti e, vyslancom medzinárodného spoločenstva a humanitárnej e, pomoci. Vo, v súčasnosti e, humanitárna pomoc musí byť poskytnutá viac ako 350 tisícom, ktorí sú odkazaní na túto pomoc. Tarabella Ďakujem pekne. A teraz pán Tarabella na jednu minútu. Vážený pán kolega, všetci rečníci nám opísali tú hrozostrašnú situáciu v Kongu, bar- barbarské skutky, násilia, ktorých obeťov je civilné obyvateľstvo v súčasnosti chcem hovoriť o praktických dôsledkoch tohto barbar, barbarstva. Ženy, ktoré sú poznačené psychicky aj fyzicky, treba sa o ne postarať. Šírenie AIDS a ďalšie. Toto všetko vytvára mm, veľmi zlý imič pre Kongo je možné zlepšiť situáciu, iba k OSN a medzinárodné spoločenstvo spolu práci s kongolskými orgánmi vytvorí skutočné demokratické štruktúry. Ďakujem pekne a teraz pani Rís na jednu minútu. Ministr, monsieur le commissaire. Ďakujem. Ja takisto chcem hovoriť o tragédii sexuálneho násilia predovšetkým vo východnej časti krajiny. E, toto nie je nový jav. Spôsobuje to obrovské fyzické, ale predovšetkým psychické utrpenie. Tolerancia nula my všetci si uvedomujeme, že iba e, celosvetová stratégia môže zmeniť situáciu. Je potrebné na to vyčleniť prostriedky. E, my tu počúvame o krútostiach, preto by sme si mali položiť otázku, či táto stratégia je e, skutočne správne zameraná na rekonštrukciu a na odstránenie. Treba jasne učiť to, čo treba urobiť najskôr. Ďakujem. No a ďalším rečníkom je pán Romeva Ruda. Ďakujem. Toto je jedna z tém, ktorá mi veľmi leží na srdci. Dennodenné násilie, porušovanie ľudských práv. Opäť musíme spolutovaním skonštatovať, že toto pokračuje a že sme bezmocní, predovšetkým vo východnej časti krajiny je potrebné požiadať kompetentné orgány, aby zasiahli a takisto Bezpečnostná rada by mala okamžite pristúpiť k opatreniam, ktoré by túto situáciu zvrátili. Apelujem na všetkých aktérov, aby bojovali proti beztresnosti, proti bezpráviu na ochranu žien a detí. Ďakujem pekne a ďalším Rečníkom je pán Obermajer. Ďakujem, pekne. V novembri 2009 eh, prišlo k výmene mm, vysenstiev medzi Kongom a Rwandou. Eh, je to len malá útecha pre túto krajinu. Nuž eh, Ehm, boli zatknutí eh, lídry postaleckých skupín. To, je, mm, to sú náznaky zlepšenia eh, v KDR a ja sa spýtam, chcem spýtať komisie, čo bude, aké budú ďalšie kroky, aby sa zbližovali tieto dve krajiny, Rwanda, Kongo a čo sa týka mandátu EÚ, eh, hovorilo sa, že treba prijať všetky možné opatrenia, ale treba si úprimne povedať, ak príjmeme na, na mandát EÚ, treba to prijať na ochranu tých bezbranných a znevýhodnených, predovšetkým žien a detí. My v Rakúšine sme trošku restriktívnejší a ak príjmeme mandát, tak skutočne treba to prijať konzekventne a so zbraňou v ruke na ochranu tých najslabších. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je pán Šonkeli. Myslím, že je veľmi smutné, že teraz pred Vianocami posledné dva dní hovoríme o násilí vo svete, či už Čečensko, Afganistan alebo teraz Kongo. Ale taká je bohužiaľ realita. E, ale Vianoce sú časom pokoja a dobrej vôle a preto musíme, podobne ako aj pán Mičel už povedal, e, byť tzv. spolusponzormi, spolutvorcami e, mieru a preto je tu otázka na pani Ashton, aby ona E, veľmi intenzívne prejavila podporu Európskej únie tomu, aby tieto krajiny sa konečne vôzoka napravili, alebo táto konkrétna krajina, aby e, e, tam zavládol mier. Samozrejme, nestačí iba ekonomický rast, potreba je aj vzdelávania. Voľný prístup, prístup zadarmo, bezplatný prístup k vzdelávaniu je v skutočnosti cestou k dlhodobému mieru. Ďakujem pekne, pán poslanec Kelly. Pán Jim Higgins, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem. V roku 60 e, generálny tajomník OSM Hammershot uh, požiadal írske jednotky o zásah v Kongu a vtedy sa im veľmi darilo, ale teraz bohužiaľ úloha jednotiek OSN um, E, už nie je, e, už nie je v Kongu také dobré. Sú to jednotky e, z Maroka, z Pakistanu, z Indie, ktoré sú zaangažované do znásilňovania, do násilia a mm, naozaj zohrávajú veľmi hanebnú úlohu. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo teda, že musíme my ako Európska únia konať intenzívnejšie. Napríklad v Čade sa nám to veľmi dobre podarilo a mali by sme to isté spraviť aj v prípade Kongu. Máme tu momentálne situáciu, kedy sú tu ľudia obetimi, obeťami e, európskej kolonizácie, všelijakých e, etnických konfliktov a už nemôžeme byť týmto skutočnosťam slepí, musíme konať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Higgins. Ďalej pán Svensson. Ďakujem pekne. Je takmer nemožné predstaviť si tie strašné, strašné štatistiky, o ktorých dnes hovoríme a pritom vieme, že sú pravdivé. Veľa ľudí, ale myslím si, má pocit, že keď hovoríme o najchudobnejších z týchto chudobných e, krajín v e, e, subsárskej alebo podsahárskej Afrike, možno naše záväzky nie sú až také silné, ako by mali byť. Hovoríme tu o vojenských o vojenskej sile. Samozrejme musíme bojovať proti chudobe, proti korupcii, pokiaľ chceme naozaj dosiahnuť pokrok pri vylepšení situácie v krajine, kde v súčasnosti e, obyvateľstvo takto veľmi trpí. Hovoríme o Afganistane, hovoríme o terorizme e, v Afganistane, potom hovoríme o Talibane a to samozrejme je, je správne, je to v poriadku, ale vidíte, tu máme v Kongu iných ľudí, ktorí trpia e, takisto katastrofálnou situáciou. My máme v súčasnosti v dispozícii dobrovoľnícke organizácie, ktoré môžu to, trochu eh, tú situáciu zmeniť, pokiaľ by ich štáty eh, podporili a takisto aj Európska únia, ale častokrát tá úloha je veľmi ťažká. Ďakujem pekne. Tým pádom sme uzavreli postup eh, Catch DI a na záver poprosím pani ministerku Malstrom, aby sa k tomu vyjadrila. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. tejto debaty eh, vyplýva, že je množstvo eh, dobrých argumentov. Eh, ako sme už povedali, tak Európska únia sa zaujíma o Konskú demokratickú republiku. Pán komisár de Gucht nám veľmi jasne povedal, aké snahy vyvíja Európska únia v tejto oblasti členské štáty a komisia sú najväčším prispievateľom v tomto regióne. No a týmito príspevkami môžeme prispieť k zmenám, ale ako som už povedala, stabilita KDR a celého regiónu e, je veľmi e, dôležitá a na to treba zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, musíme ochraňovať ľudské práva a musíme zaujať jednoznačné e, stanovisko ku korupcii a snám, pretože nám ide o stabilitu na základe zásad právneho štátu, keď pri tých slovách o sexuálnom násilí a znásilňovaní v mnohých správach sa o tom hovorí a to je samozrejme absolútne nepriateľné. Páchatelia eh, nemôžu ostať nepotrestaní. Eh, konžské orgány tu nesú obrovskú zodpovednosť na to, aby eh, páchatelia boli pred súdom a aby politika nulovej tolerantnosti voči takýmto činom prešla od slov k skutkom. No a vidíme, že monitorovacia misia a je pokračovanie z roku 2009 sa snažilo bojovať proti sexuálnemu násiliu. Nož Európska únia vyšla dve multidisciplinárne skupiny do Konga, ktoré sa budú zameriavať napríklad na boj proti trestnej činnosti, boj proti špecifickým nás druhom násilia, pôjdu do severného a, a južného Kivu a Teraz sa hľadá personál a obsadenie týchto misií. Avšak to je len kvapka v mori problémov. Máme pred sebou ešte skutočne množstvo úloh. Na mieste však zapojíme do podpory implementácie tých správnych postupov na proti sexuálnemu násiliu tých správnych ľudí. Napríklad sexuálnemu násiliu, ktorého sa dopúšťajú príslušníci ozbrojených zložiek alebo armády. No, ja by som chcela povedať, že toto je moja posledná rozprava a ako zástupkynia radí. Chcela by som vám poďakovať za množstvo pozitívnych chvíľ a za skvelú spoluprácu. Tak ešte raz, ešte raz ďakujem veľmi pekne. My is nagyon köszönjük Ďakujem veľmi pekne. Aj my by sme sa, aj ja by som sa v mene všetkých poslancov chcel poďakovať. E, my, s nám sa s vami spolupracovalo skutočne veľmi dobre. No a ďalším rečníkom v mene komisie je pán Karol de Gucht. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, najskôr by som chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili aktívne na, týchto, na tejto rozprave. Ja nebudem obkovať slova z môjho úvodného vyjadrenia. Chcel by som sa len sústrediť na tri veci. Poprvé, Európska komisia skutočne veľa opatrení má v oblasti humanitárnej pomoci a v oblasti obnovy zásad alebo právne, právneho štátu Ehm, takmer 100 miliónov ročne investujeme na týchto veci, Ale samozrejme problémom je v konečnom dôsledku efektivita našich opatrení. A ak nemáme e, náležitý protiajšok a spoluhráča v, na politickej scéne. Po druhé, rád by som niečo povedal o mandáte Monuku. Pretože aj keď Monuk sa dá kritizovať za nedávne udalosti, myslím, že by bolo skutočne obrovskou chybou eh, žiadať, aby opustili KDR. A to je skutočne eh, nepriateľné. Niektoré zmeny mandátu, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN začiatkom minulého roka, hovoria, že rada tiež rozhodla o tom, že MONUK e, bude od e, prijatia tejto rezolúcie mať mandát e, tieto priority. Spolupráca s vládou KDR, ochrana civilistov, personálu OSN a, a infraštruktúry, rovnako ochrana pred eh, násilím zo strany akákových účastníkov konfliktu nuž a veľmi relevantným ocekom je ocek G, kde sa hovorí o koordinovaných eh, operáciách. Hovorí sa tam, že koordinované operácie eh, z FDREC E, integrované brigády, e, ktoré sú nasadené v, vo východnej časti KDR a operácie, ktoré vedie, vedie a spoločne plánujú tieto brigády v sú, spolupráci e, s Vysokým komisárom pre ľudské práva musia dodržiavať ľudské práva. Takže ten mandát je pomerne veľmi jasný a treba hovoriť o jeho využívaní. Nuž a Monuk musí hovoriť o vlastných pravidlách a nasadenia, pretože je na nich, ako budú postupovať. Nuž a na záver viete, že zaznela zaznelo mnoho kritiky o medzinárodnom trestnom práve a spravodlivosti. Ľudia hovorím, sa spýta, pýtajú, či je to kompatibilné s politikou, či môžeme mať medzinárodnú, medzinárodnú trestnú spravodlivosť na jednej strane a na druhej strane eh, adekvátne riadenie, politické riadenie kríz. No a v Kongu vidíme jednu z odpovedí umožnili sme, aby Boskojen a, a Kunda e, z CNDP e, príjmali e, kroky a Bosko Endaganda majú medzi sebou problémy, ale treba si zvoliť niečo na jednej strane. Treba presadzovať medzinárodnú trestnú spravodlivosť Nož, ehm, a ehm, ja by som za komisiu chcel povedať, že prioritou by malo byť ehm, náležitá aplikácia medzinárodnej trestnej spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán de Gucht. No a ja by som chcel teraz povedať, že bol, bol predložených 6 návrhov uznesení nož, a hlasovanie o nich sa uskutoční zajtra. A týmto je táto debata ukončená. Ďakujem pekne.